the EU as a whole will be going to New York to the High Level Political Forum and reporting on how the EU is performing. A práve preto naše dva výbory sa rozhodli, že budú pracovať spoločne, tak ako tomu bolo už od minulého roka, tak aby sme zabezpečili, že na priereze DG e, máme zabezpečený holistický prístup a princíp aby sme zabezpečili, že EÚ zabezpečí svoju internú aj externú dimenziu trvalo udržateľných cieľov. Vieme, že výročná správa a ďalšie dokumenty budú predmetom nášho dnešného rokovania. Ja vám odovzdám slovo, aby ste sa vyjadrili k tomu čo meriame, na čo sa zameriavame a na čo sa nezameriavame, pretože žiadame o povolenie, aby sme budúci rok predložili na fórum na najvyššej úrovni našu správu. Čiže toto bude veľmi dôležitá súčasť našej práce k tomu, ako sa darí EÚ v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Teraz odovzdávam slovo pánovi Stojlerovi, ktorý je šéfom oddelenia Eurostatu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ako už bolo povedané, som Anton Štojler a mám na starosti sekciu rozvoja Eurostatu. Som tu spolu s kolegyňou Kristín Majer, ktorá vedie tým zodpovedný za indikátory trvalo udržateľného rozvoja a budeme vám prezentovať monitorovaciu správu za rok 2018 v novom kontexte, taktiež zameranie na hodnotenie e, cieľov trvalo udržateľného rozvoja. V septembri budúceho roka zverejníme novú publikáciu. Chceme s ňou byť hotoví ešte pred júnom, pred stretnutím na najvyššej úrovni. Rád by som vám odprezentoval niečo z kontextu, o čom vlastne hovoríme Pravdepodobne viete, že Agenda 2030 ráta s rôznymi úrovňami monitoringu, tak na globálnej, regionálnej, národnej úrovni a toto je explicitne spomenuté budeme teda hovoriť o úrovni EÚ a je dôležité k jednotlivým úrovniam povedať niekoľko slov. Čiže máme globálnu úroveň OSN, a máme 169 cieľov z agendy 2030. Štatistická komisia OSN je do toho tiež zapojená a máme rôzne agentúry OSN, ktoré zbierajú dáta. Máme tu globálny zoznam s 232 indikátormi a základným zámerom, základnou charakteristikou týchto indikátorov je, že nie všetky existujú, čiže niektoré sú iba pomenované a asi pre 40 indikátorov máme údaje zo všetkých krajín, pre 30 máme schválenú metodológiu, ale z väčšiny krajín ešte nemáme dáta a pre zvyšných 30 nemáme ešte odsúhlasenú ani metodológiu. Toto je ten hlavný rozlišovací faktor na úrovni OSN robíme tak v, v porovnaní s hlavnými kľúčovými politikami EÚ od e, aktuálne porovnanie od roku 2016. Kľúčovými hráčmi sú Eurostat a jednotlivé servisy EÚ a taktiež ďalší aktéry. Čo sa týka monitoringu, používame EU Indicators SDG set, čiže máme tam len jestvujúce e, údaje, jestvujúce indikátory a každoročne robíme prehľad na aktualizovanie jednotlivých indikátorov, čiže len niekoľko z nich sa mení. Máte tam viaceré úrovne, viaceré krajiny doteraz už majú stratégie trvalo udržateľného rozvoja a majú národné indikátory, ktoré nie sú identické s tými na úrovni OSN. Máte tematický monitoring, napríklad pre vzdelávanie alebo zamestnanosť a taktiež máte iné alternatívy príklady monitoringu. Možno poznáte prácu OECD alebo nadácie Bertelsmann. Je dôležité ich oddeliť od tých ďalších a vedieť, kde sme, čiže že sme na úrovni EÚ. Súbor indikátorov EÚ bol zvolený v súlade s dvoma takými cestami prístupu Máme tam silné prepojenie na kľúčové politiky EÚ, čiže mali by sme tam mať e, pravidelnú aktualizáciu. Rozhodli sme sa, pre základný súbor údajov z roku 2017. Prešli sme procesom konzultácií, pokryli sme komunikáciu s členskými štátmi, výbormi, rady, Um, fóra používateľov, akademickú sféru, nevládne organizácie a súbor indikátorov sme vytvorili na základe odsúhlasenia z Výboru pre európske štatistiky v maji 2017. A potom máme každoročné prehľady, čiže pre súčasný súbor indikátorov, ktorý sme použili pre správu za rok 2018, bol tiež skontrolovaný. Neskôr budem hovoriť o súčasnom súbore indikátorov pre rok 2019, ktorý v roku e, bude v, roku, e, v 6. mesiaci 2019 bude zverejnený. Charakteristika súboru EÚ. Máme tam 100 rôznych indikátorov, ktoré sa distribujú v rámci 17 cieľov trvalo rozvoja 42 sa používa v, um, ako indikátory multifunkčné a vy, 88 zo 100 indikátorov sa každoročne aktualizuje, čo je užitočné pre ročné monitorovanie. Dve tretiny indikátorov prochádzajú z oficiálnych štatistík jedna tretina z iných zdrojov a hlavnými zdrojmi sú napríklad Európska agentúra pre životné prostredie, OECD a um, ďalšie 55 zo stovky je zosúladená s úrovňou OSN a 28 je zosúladená s tabuľkami na najvyššej úrovni v rámci politik EÚ. Napríklad 10 priorít komisie, Európa 2020 alebo Európsky pilier sociálnych práv. Teraz odovzdávam slovo kolegyni, ktorá bude pokračovať v prezentácii. Toto je balíček o monitoringu, ktorý sme publikovali v septembri, pretože chceme eh, chceme podchytiť rôznych používateľov, všeobecná eh, verejnosť eh, má záujem o našu prácu. Toto je zverejnené na web stránke Eurostatu, budem prezentovať aj detaily, ale chcela by som vám len ukázať, že máme rôzne články a správy, ktoré sú k dispozícii. Vysvetlili sme, že máme 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja definovaných OSN a pre každý z nich máme zoznam indikátorov, ako už Anton vysvetlil, čiže keď pôjdete na našu web stránku, pre každý cieľ nájdete indikátory, ktoré posudzujeme. Na pravej strane vidíte napríklad zoznam indikátorov pre kvalitu vzdelávania. To tu však nevidíte, je to, že pre niektoré z nich už máme existujúce e, zacielenie, napríklad monitorovací rámec pre vzdelávanie a e, výcvik, odborné školenia. Máme ciele stanovené členskými krajinami a aj komisiou a tie porovnávame so špecifickými kvantitami pre jednotlivé ciele. Tento cieľ však nevidíte. Je to hodnotené samé o sebe. Na základe tohto rozlíšenia, ak máme na to cieľ, tak môžeme zaznamenať výrazný pokrok voči cieľu na úrovni EÚ. To je žl- e, zelená šipka smerujúca nahor. Potom tam môže byť mierny pokrok, to je diagonálna šípka. To však v, v tomto cieli nie je, nie je tak. Taktiež to môže byť nedostatočný pokrok, čiže pokrok bol dosiahnutý, ale nebol dostatočný na to, aby tento vytýčený cieľ sa dosiahol. A potom, keď sa oddialíme od cieľov na úrovni EÚ, tak červená šípka smeruje dole. Čiže je tam potom porovnanie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Máme tu jednotlivé kategórie, v ktorých tiež je možné dosiahnuť výrazný pokrok alebo len mierny pokrok, alebo výrazný odklon alebo mierny odklon od vytýčeného cieľa na úrovni EÚ. Čiže pre každý cieľ trvalo udržateľného e, rozvoja robíme takéto posúdenie. Môžete to vidieť na tomto obrázku, čiže tými najlepšími cieľmi sú napríklad zdravie číslo 7, energetika a číslo 4 kvalita vzdelávania, číslo 10 nerovnováha nerovnosti. Čiže toto sa za posledných 5 rokov dostalo do výraznej nerovnováhy a 6, 13, 14 a 16 sa dostali pod čiaru. Nebolo možné to hodnotiť, pretože sme nemali dostatok údajov na posudzovanie a na stanovenie trendu. Čiže ak máme pre menej ako 75 indikátorov časozber zabezpečený, tak to potom vôbec nehodnotíme. Toto sú produkty, ktoré som spomínala predtým, čiže máme veľkú spá- e, správu monitorovaciu, ktorá bola distribuovaná všetkým členom výboru. Dostali ste túto knihu, brožúrku, ktorá predstavuje detailnú analýzu všetkých indikátorov a taktiež predstavuje metodológiu posudzovania, ktorú používame. Máme tu malú brožúrku, ktorá je taká šikovnejšia vo formáte a každému cieľu venuje 12 strán. Potom tu máme digitálnu publikáciu. Ja by som požiadala všetkých, aby prešli na našu web stránku. Je to veľmi interaktívne, môžete odhadovať trendy, môžete robiť porovnania medzi jednotlivými členskými štátmi. Čiže bolo to vytvorené na to, aby sme pritiahli aj mladé publikum. Je to predstavené takou hravou formou. Ja odovzdávam slovo späť kolegovi. Čiže dostali sme sa na záver prezentácie, len by som rád poznamenal, že v súčasnosti prebieha ďalšie vytváranie prehľadu, eh, súboru indikátorov. Rád by som povedal, že sú do maximálnej možnej miery relevantné. Napríklad minu, minulý rok hrali veľkú úlohu indikátory e, sociálnych faktorov, a objavujú sa nám aj nové zdroje a ako náhle ich máme k dispozícii, vtedy ich zapracujeme do štatistiky. V súčasnosti by sme radi zachovali charakteristiku jednotlivých indikátorov. Ďalej máme zoznam mm, akési, akési rezervy, čiže tie indikátory sú už takmer zrelé na použitie, ale ešte nie celkom, na to, aby sme ich zapracovali do súboru indikátorov a tieto prehľady sa potom pretavia do konzultačného procesu. Vytvorili sme napríklad platformu jednotlivých zapojených aktérov pre jednotlivé ciele. Tento prehľad indikátorov, tento, eh, tento tento prehľad ukazovateľov bude uzavretý 23. novembra, čiže tento piatok na stretnutí s jednotlivými generálnymi riaditeľstvami a očakávam, že len tri e, ukazovatele sa zmenia tento rok. Máme taktiež na úrovni OSN pre roky 2020-2025 aktualizované súbory ukazovateľov očakávame väčšiu aktualizáciu e, súborov ukazovateľov v roku 2020 alebo 2021. Tento nový súbor ukazovateľov budeme publikovať začiatkom januára. Bude veľmi podobný ako ten súčasný a potom vytvoríme návrh monitorovacej správy a v júni alebo v júli 2019 na úrovni stretnutia na najvyššej politickej úrovni to bude prezentované. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sa tu objavilo niekoľko otázok. Kolegovia sa hlásia do diskusie. Ja prvá položím otázku. Viem, že Eurostat je súčasťou komisie, ale vaša interakcia s ľuďmi, ktorí vytvárajú politiky na komisii, pretože vy ukazujete smerovania, vytvárate štatistiky, ale e, nevyvodzujete z toho politické konzekvencie. Videli sme to dosť jasne. Ukázali ste nám jednotlivé šípky Očakávame od komisie do decembra dokument, ktorý by reflektoval aktuálnu situáciu. Neviem, či ste do toho zapojení. Je tu niekto z generálneho sekretariátu komisie? A myslela som práve na vás, takže máme tu zástupcu z tohto generálneho sekretariátu. Mohli by ste povedať, čo s týmito informáciami robíte? čo sa týka klimatických zmien a progresu v porovnaní s jednotlivými cieľmi. Tomuto sme sa už venovali. Pani Hautala na tom pracovala. Mali by sme monitorovať a vyvodiť z toho závery, čiže dosiahli sme nejaký pokrok eh, eh, pri vytváraní PIR mechanizmu medzi jednotlivými členskými štátmi, alebo dostávate iba informácie na úrovni EÚ, alebo to máte roztriedené podľa jednotlivých členských štátov. Či dosiahli pokrok alebo nie. A mohla by komisia povedať niečo k tomu, čo robíte, potom ako analizujete tieto jednotlivé údaje? Takže aby sme videli, ako Európska únia funguje na tom alebo pracuje ako celok. Ďalšia znepokojujúca vec je, že nie je tam jednotná metodológia. Zdá sa, že sú tu rozličné metodológie v rozličných členských štátoch. Keď chceme eh, to meranie robiť riadne, parlament e, e, vynakladá veľa času tým, že e, robí metodológie a členské štáty by mali akceptovať tie SDG a robiť s tým niečo, tie ciele udržateľného rozvoja. Čiže to sú otázky z mojej strany. Potom ešte jedna otázka. Videla som z Eurostatu, máte ten pekný, interaktívny tú, tú prezentáciu o SDG. S kým ste spolupracovali, alebo s kým spolupracujete, aby ste to proba- propagovali? Či všetky agentúry sú do toho zapojené? Ja som sa stretla na obec s UNICEFom a tí mladí ľudia, to je teda, dneska je Medzinárodný deň detí a mladí, ľudí hovor, mladí ľudia hovorili o cieľoch udržateľného rozvoja. Čiže či to propagujete s inými agentúrami OSN, aby ľudia na to zareagovali, aby sme nemali len peknú web stránku komisie, ktorú ale nikto nebude používať, aby sme e, dosiahli školy a organizácie mimo. To sú moje otázky. Neviem, či kolegovia Heidi Hatala a potom Evi Schleit, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Linda, a ďakujem za prezentáciu tejto správy. Som presvedčená, že to poslúži ako e, faktický background pre prácu, ktorú e, by mal Európsky parlament robiť pravidelne. Nože, každopádne, myslíte si, že tá politická stránka, teda politici, komisia, parlament a ďalší, ešte máme e, Európsky hospodársky a sociálny výber, ktorý tam aktívne sa zapája. Čiže či by oni mohli tam prispieť nejakými kvalitatívnymi aspektmi k tomu celku, k tejto celej úlohe, tak povediať. Spomenuli ste, že mladí ľudia sa o to zaujímajú, to je pravda, ale vidím, že mladí ľudia už je, je tam jednoducho už sa o tom hovorí, že nesmieme strácať čas. Ja som sa stretla s 22 eh, žiakmi od 15 do 17 rokov, ktoré tu boli na návšteve. Mm, oni všetci povedali, že sa boja, čo sa stane s planetou. Potrebujú nejaký pozitívny príbeh, čo robiť a akým spôsobom by politici mohli zohľadniť ich obavy. A oni hovoria, že už od 7 eh, rokov eh, <clears throat> sme hovorili rodičom, aby neplýtvali vodou, aby eh, ne, ne, nevylievali litre na zem a teraz ste na rade vy. Čiže jednoducho chcem vidieť, že ten proces, ktorý za, snad teraz zahajuje parlament, či je participačný v tom zmysle, že dodá nádej a ubezpečenie, že politici niečo robia s týmito ich obávami. Takže to je tak trošku moja otázka. Aby to bol živý proces, aby sme mohli ovplyvniť realitu mimo tejto inštitúcie. Áno, ja som sa stretla s mladými ľuďmi z UNICEFu. Oni hovorili o klimatických zmenách, to je pre nich top priorita, teda čo môžeme urobiť, že nerobíme dosť, mali by sme ísť rýchlejšie, boli tam ľudia z Polska, mladí ľudia z rôznych krajín, zo Slovenska. Len som chcela jednu vec doplniť, že či je možnosť z tejto databázy, z tohto zberu údajov, či je možnosť vytvoriť určitý taký dynamický príbeh, alebo teda e, retoriku rozhodnutia, ktoré e, nás privedú k ďalšiemu kroku a dajú nám viac šanci, keď budeme integrovať e, tento proces do e, politických oblastí, aby sa to stalo súčasťou lepšej legislatívy Horizon Europe, alebo už akokoľvek sa to nazýva, aby to nebolo len niečo izolované. A som presvedčená, že potom sa tam zapojí viac ľudí, len niekoľko z nás. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za vaše úsilia a za, vaše, za vašu užitočnú správu. Už od samého začiatku, teda už od schválenia cieľov udržateľného rozvoja sme trvali na tom s niekoľkými kolegami, teda na potrebe monitorovať pokrok v jednotlivých členských štátoch, ale aj na európskej úrovni. Ide o to, že práca, ktorú robíte, je naozaj užitočná ale zároveň e, vidím určité obmedzenia, e, ktoré sme zaznamenali e, v týchto rokoch pri práci na týchto cieľoch. Hm, poprvé, nedostatok zrozumiteľného európskeho rámca implementácie, čiže samozrejme, keď sa dívam na tú správu a keď vidím, že meráte, meriate pokrok, pokiaľ ide o cieľa EÚ, tak si kladiem otázku, či by sme nemali zrevidovať ciele EÚ, aby sme ich lepšie zosúladili s novými cieľmi udržateľného rozvoja. Toto je diskusia, ktorú sme viedli aj s komisiou, keď e, bolo publikované oznámenie o udržateľnosti a myslím si, že to by bolo naozaj pre nás užitočné, keby v správe, ak by to bolo možné, do ďalšieho vydania, aby tam nebolo len akési posúdenie pokroku, respektíve Naopak, to odchylovanie sa od tých cieľov, ale aby tam bolo nejaké meranie s odkazom na plnenie tých cieľov. Viete, čo myslím? No a teraz, v tejto chvíli je to ukazovateľ toho, či napredujeme alebo nie, ale bolo by možné, keby ste vo vašej správe nám tam e, povedali niečo o tom, ako ďaleko sme od dosiahnutia tých cieľov. Vidím, že ste to zrobili v tých slajdoch. Tam bol cieľ 10, znižovanie nerovnosti a bohužiaľ, ako povedala Linda, tam zaostávame zatiaľ, čo pri tých ďalších cieľoch, cieľoch sme zaznamenali pokrok, nejaký taký e, trvalý pokrok, ale jeden z dôležitých aspektov novej agendy nie je len univerzalita, ale aj to, že všetky tieto ciele sú navzájom poprepájané. Myslím si, že by bolo tiež celkom užitočné, aby sme toto zdôraznili a povedali, pozrite, to neznamená, že pokrokujeme pri niekoľkých cieľov. Pri implementácii celkového rámca robíme pokrok. Čiže by bolo naozaj nápomocné mať konkrétnu predstavu o prepojení týchto jednotlivých cieľov a ako pokrok pri jednom cieli neznamená nevyhnutne pokrok v tom druhom cieli, keď tie ostatné ostanú nemenné. Čiže úplne na záver, myslím si, že by sme mali sa pousilovať, už to tu zaznelo, je nás tu málo. Musíme nájsť spôsob, aby vaša práca a táto správa a všetká práca, ktorú robíme v súvislosti s SDG, aby to bola strednoprúdová diskusia eh, v Európskom parlamente, aj mimo Európskeho parlamentu. Čiže naozaj by sme sa mali pousilovať, pretože tu máme dočinenia s rámcom, ktorý možno prinesie výsledky v hlavných výzvach, eh, od ktorých závisí budúcnosť EÚ a Nechcem, e, aby len šiesti z nás mali záujem na budúcnosti EÚ. Čiže naozaj musíme zabezpečiť, aby pri ďalšej diskusii viacerí kolegovia sa zapojili do diskusie o tejto veľmi dôležitej téme. Čiže keby ste v budúcej správe mohli zapracovať aj posúdenie toho, ako európske politiky majú dopad aj na tretie krajiny pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Valian, chce niečo povedať? Dobrý deň všetci. Je to veľmi zaujímavé a my v tomto výbore podporujeme a berieme na vedomie veľa vecí, o ktorých sa tu hovorí a je trošku frustrujúce vidieť, že sme sme venovali obrovské úsilia a práce a aktivít do niektorých z týchto tém, mm, ktorým sa až tak nedarí, alebo teda nenapredujú natoľko. Ale prečo? Lebo sme tam, nie že by sme zlyhali v našej politike, ale, a to je na komisii, na základe v dôsledku implementácie, pretože sa vytvára toľko politík na pokrok týchto SDG, ale kde je tá implementácia a meranie, teda výzva na členské štáty, aby to zrealizovali. Čiže o tomto musíme viacej hovoriť. Pretože prehovárame k verejnosti. Ako pani McKeven povedala, hovoríme s ľuďmi, ktorí majú obavy, čo sa stane s touto planetou. Samozrejme, že im hovoríme, my robíme rozhodnutia, robíme legislatívu ABCD, teda zmierňovanie klimatických zmien, ale kde je tá implementácia, kde sú tie skutočné kroky členských štátov. A mňa veľmi zaráža skutočnosť, že klimatická akcia, klimatické opatrenia tu nemajú, alebo nie sú spojené s, žiadnym merani, s žiadnymi meraniami s týmto odkazom ideme do Katovic, že povieme, že nemôžeme merať klimatické opatrenia v Európskej únii, len eh, hovoríme pekné slova, ale v konečnom efekte, kde je dôkaz, kde je to konanie. Myslím si, že máte dosť ukazovateľov na to, aby ste posudili uh, eh, tieto klimatické akcie, akcie alebo kroky. Nebudem to hovoriť, ale viete, o čom hovorím. Čiže ako je možné, že ste nevedeli merať uh, klimatické kroky. Pokiaľ ide o čistú vodu, ako je možné, že sa to nedá merať v členských štátoch? Je to neuveriteľné. Čistá voda a sanitácia. Ja si myslím, že v tomto výbore sme počúvali niečo o hodnotení a implementácii legislatívy, e, ktorá sa týkala kvality vody. Čiže komisia má posúdenie tohto. Čiže ako je možné, že to nemôžeme e, e, preniesť do merania v súvislosti s cieľom z SDG. Ja teda nechcem útočiť na nikoho, len chcem vyjadriť frustráciu, lebo sme hovorili toľko veľa o toľkých témach, ktoré tam mali byť reflektované ako pokrok. A skutočnosť, že to tam nevidíme, je trošku frustrujúca. Je to e, v podstate ako keby sme urobili toľko veľa a nič z toho. Čiže keby ste sa k tomuto mohli vyjadriť. Áno, klimatické akcie 2013 a tak ďalej. My meriame teda, teda <clears throat> štandardy, normy e, kvality vody, čiže je zaujímavé, ak sa nezbierajú tie údaje. Áno, aj pravda. Ako to vysvetliť v Katoviciach, ako to vysvetliť ľuďom, e, že nedisponujeme týmito údajmi. Takže Eurostat a komisia, toto všetko môžete vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Začnem z tej štatistickej perspektívy a kolega potom e, sa pustí do tých ťažších otázok o politike. Takže dovolte mi začať s tým, aká je úloha Eurostatu v tomto procese. Spomenul som, že na úrovni OSN je to rovnaké. Požiadajú štatistických pracovníkov, aby vytvorili tieto monitorovacie rámce. Takto často prebieha, pretože úloha štatistických úradov je, aby boli neutrálne. Oni e, sa starajú o kvalitu údajov, ale nezapájajú sa do tých politických opatrení a to je naša práca. Naša práca je zabezpečiť rovnováhu, naša práca je zabezpečiť minimálnu kvalitu údajov. Berieme si politické ciele od druhých, nemôžeme ich vytvárať, to nie je naša úloha a my tam v tom texte popisujeme tie štatistiky a tie politickejšie texty o dôležitých politických iniciatívach, to už je od tých politických generálnych riaditeľstiev. Čiže takýto, toto je spôsob, ako to integrujeme. V hlavnej správe a ako aj v databáze, nájdete informácie na členský štát. Väčšina tých ukazovateľov je rozdelená podľa členských štátov, ale čo nerobíme, nerobíme hodnotenie, nedávame tam tie zelené alebo červené šípky k tým členským štátom. Keby sme to robili, myslím si, že by s nami neboli príliš spokojní. Nie je to naša úloha, robíme to pre EÚ. Ale kľúčový bod je interpretácia. Neboli by sme schopní že tam, ako tam dať tú šípku, to by bolo ďaleko nad rámec našich znalostí. Čiže keby sme tam dali len tú šípku bez akéhokoľvek vysvetlenia, tak by to nesplnilo dostatočne tú úlohu. Čo sa týka podpory, prvýkrát sme urobili digitálnu publikáciu, ktorá pokrýva e, cieľovú skupinu mladých ľudí, takže takto ďaleko sme sa dostali a budeme sa snažiť ďalej to vylepšovať. Ale nemôžeme robiť, teda nemôžeme sa obracať príliš na budúcnosť. My sme štatistický úrad a využívame e, čo najviac rôznych nástrojov. Ako vidíte na základe balíka, máme rôzne spôsoby šírenia, ktoré uplatňujeme. Bola tu otázka, či môžeme povedať viac Eh, ako, sa, ako sme vzdialení od tých cieľov. Môžeme to urobiť iba vtedy, ak eh, máme politický cieľ. Ak nemáme politický cieľ, my sme štatistický úrad, možno, že to môže urobiť nejaké politické generálne riaditeľstvo, ale ako štatistický úrad my nemôžeme urobiť o tomto, sa k tomuto vyjadriť. Jedine, že by tam bol explicitný politický cieľ, ktorý by nastavil niekto iný, ktorý by sme tam mohli urobiť. Čo sa týka prepojení, dopad na tretie krajiny. Máme to v agende, snažíme sa vylepšiť toto a berieme to na vedomie a do úvahy. Otázka klimatických krokov, pani predsednička, ten, ten agregovaný obraz, tam máme štyri oblasti vrátane vody a klímy. Nemôžeme urobiť agregovaný obraz pre klimatické kroky. Dúfame, že tento rok to budeme možné, bude možné. Malo to dôvody, niektoré z tých e, vybraných ukazovateľov neumožňovali tento prístup, ale tento rok by to malo byť možné. Chcem spomenúť, že toto agregované posudzovanie, to je jednoduchý priemer všetkých vybraných ukazovateľov. Je to e, komunikačný nástroj, aby ľudia mali lepší, širší prehľad, ale zároveň experti nás kritizujú, že je to prehnane zjednodušené. Čiže vždy sedíte, sedíme medzi dvoma stoličkami, chcete dosiahnuť viac ľudí, chcete poskytnúť um, jednoduchý obraz, ale potom vás kritizujú experti. Ale keď robíte to, čo chcú experti, tak vás zase budú kritizovať ľudia, ktorí chcú jednoduchší prehľad s vodou. Neviem, či budeme mať dosť ukazovateľov či budú dosť dobré na to, aby sme mohli urobiť tento agregát. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda niekoľko vecí k tomu širšiemu obrazu. Ako viete, pán predseda Európska únia vždy bola priekopníkom, pokiaľ ide o udržateľnosť. Udržateľný rozvoj je zakotvený pevne v zmluvách a Európska únia hrala kľúčovú rolu v OSN pri eh, vyvíjaní tejto agendy a cieľov udržateľného rozvoja. Ako ste povedali, eh, je to zdieľaná zodpovednosť všetkých. Komisia v súlade s princípom subsidiarity implementuje agendu v spolupráci s členskými štátmi na národnej, regionálnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Viete o dvojkrokovom prístupe komisie. Komisia urobila tento prístup, tam je implementácia cieľov udržateľného rozvoja, najprv tým, že sú mainstreamované v rámci priorit komisie a potom tam je vlastne reflexia a rozvoj dlhodobejších vízií, po roku 2020. V tejto súvislosti komisia pracuje na eh, akejsi reflexii smerom k udržateľnej Európe po roku 2020, následne na eh, udržateľné celé OSN a následne na Parížskú dohodu o klimatických zmenách. Chcem zdôrazniť, že toto je politická vízia v prvom rade, ktorá má stimulovať reflexiu a má eh, teda stimulovať diskusiu o budúcnosti Európy a je to súčasťou širšej diskusie o budúcnosti Európy eh, v rámci prípravy eurovolieb a ďalej. Očakávame, že tento reflekčný dokument bude prijatý koncom roka. Ak som správne zachytil na úvod, chcete správu z vlastnej iniciatívy, ale možno som to zle pochopil ešte pred koncom tohto volebného obdobia. Čiže budeme pokračovať v tomto dialogu a ďakujem pekne za váš čas. Ďakujem veľmi pekne. No už chápem, že <clears throat> teda čo hovoria štatistickí pracovníci, e, teda štatistické úrady, ale nechápem, že sa nedajú ukázať tie trendy v členských štátoch, lebo členské štáty, členským štátom by sa to e, e, nepáčilo. Ukazujeme trendy v rôznych veciach v Eurostate Nechceme, aby štatistickí pracovníci vysvetlovali prečo, respektíve ako sa to dá zmeniť, ale minimálne by tam mali byť uvedené tie údaje takým spôsobom, aby verejnosť mohla položiť otázky. Je to na verejnosti, aby sa spýtala, prečo e, e, sa odchylujeme od týchto ukazovateľov, prečo to nedosahujeme, pretože nezbierame údaje, len aby to vyzeralo, že všetko je načas a všetko je dokonalé. Eh, vzdialenosť od cieľov je dôležitá, lebo SDG sú ciele a to sú ciele, eh, eh, ku ktorým sa dobrovoľne ku ktorým sa dobrovoľne zaviazali všetky členské štáty v roku 2015. Ja často cestujem do afrických krajín. Viaceré z nich vo svojich ministerstvách vytvorili systémy, ktoré menia spôsoby zberu údajov a keď my nevieme monitorovať ukazovatele o kvalite vody, tak je ťažké e, preukázať e, rozvojovému svetu, teda e, vieme, aká je udržateľnosť našich zásob rýb. Čiže musia to byť veci, ktoré sa dajú merať. Takže, ako povedala pani Valian, je to ťažké, ale meriame klimatické akcie a približovanie sa k cieľom 2020. Takže no, áno, e, máme jasné ciele. No, v viacročnom finančnom rámci parlament odhlasoval, že cieľa trvalo udržateľného rozvoja, že teda MMF by mal byť aj o cieľa trvalo udržateľného rozvoja. V 2015 Timmermans bol v New Yorku, v 2019 bude až dokument za úvahami a hovoria, že sú to nejaké e, politické vízie, že to bude vlastne len niekoľko nadpisov, kapitol bez toho, že by sa zachádzalo do detajlov. Dúfam, že v komisii sa bude vyvíjať väčší tlak a my sa tiež budeme pýtať, čo sa deje s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Musíme ukázať leadership, tak ako to robíme aj pri COP e, e, cieľoch. Takže určite sa k tomu vrátime. Dúfam aj zo správ z vlastnej iniciatívy. Pani Valian, ale niekoľko slov podporujem to, čo ste povedali. Len chcem sa vyjadriť k tomu, čo ste povedali. Tu sa pozerám na indikátory a nenachádzam e, nič, čo by nebolo možné ako také využiť pre tieto oblasti, ktoré ste spomínali. Nič, čo by sa nedalo e, merať. Ale povedali ste, že nechcete ani zarmútiť členské štáty a viete, aké sú moje závery. No, že robíme, e, e, darí sa nám tu zatiaľ veľmi zle. A každý, kto sa pozrie na správu, príde k tomuto e, záveru. Ne, dávame tam údaje, bolo by veľmi zlé pre Európu vidieť ju v takomto eh, svetle, že nerobí veľa, pokiaľ ide o proti klimatickým zmenám. Takže treba sa pozrieť naozaj na to, ako získať aj konkrétne údaje, lebo v týchto oblastiach robíme toho veľmi málo a treba niečo viac urobiť. Nie je to pre nás samotných, je to pre občanov, je to pre celý svet. Ďakujem, že sme tu mohli e, byť a teším sa na správu z vašej vlastnej iniciatívy. A my budeme pokračovať 4 e, b 01 v PHS. Teším sa e, na spoluprácu s našimi, medzi našimi výbormi.